Dobrý deň, dobré ráno, kolegovia. 9 hodín, 8 minút. Navrhujem, aby sme začali schôdzu. Bod 11 nasleduje odporúčanie Rade komisii a ESVČ v súvislosti s Líbiou. Nasleduje elektronické hlasovanie Obraciam sa na spravodajcu pána Panceriho, či sa chce ujať slova. Zdá sa, že nie. Takže ak súhlasíte, prejdeme i hneď k hlasovaniu. Začíname. So, compromise one in favor. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 57 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 76 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 86 za, návrh 86 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 91 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 92 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 118 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 131 za, proti zdržali sa prijaté. 132 za, proti zdržali sa prijaté. 133 za, proti zdržali sa prijaté. 134 za, proti zdržali sa prijaté. 135 za, proti zdržali sa zamietnuté. 136 za, proti zdržali sa prijaté. 137 za, proti zdržali sa zamietnuté. 138 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti zdržali sa, prijaté. Návrh 150 za, proti zdržali sa, prijaté. 151 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Overíme si. 151, nech sa páči, hlasujte. The vote is open. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 3, 32 proti 13 za zamietnuté. 153 za proti zdržali sa prijaté. Kompromis 14 za proti zdržali sa prijaté. 15 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 162 za, proti zdržali sa zamietnuté. 164 a overíme si 162. Nech sa páči. Ešte traja kolegovia, dvaja kolegovia chýbajú, jeden Konec hlasovania. 22 za, pardon, 22 proti 10 za, 15 sa zdržali. Zamietnuté. 164 za, proti, zdržali sa, prijaté. 166 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 168 za, proti, zdržali sa, prijaté. 169 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 170 za, proti, zdržali sa prijaté. 107, chcete si overiť 170? Dobre. Otváram hlasovanie k 170. -ke. Koniec hlasovania. Prijaté. 171 za, proti, zdržali sa, prijaté. 172 za, proti, zdržali sa. Overíme si 172. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 173 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenia.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 27 za, 21 proti, prijaté 9 za, proti, zdržali sa. Overíme si deviatku. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 10 za, proti, zdržali sa. Prijaté 11 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa. Overíme si 14. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté.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 proti, zdržali sa, prijaté 35, 34. Dobre, overujeme, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 27 za, 21 proti. Prijaté. 35 za, proti, zdržali sa prijaté 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté 30. Overujeme, dobre, 37, nech sa páči. Podľa mňa to bolo jasné, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 40 proti, 4 za. Kto žiadal o to, aby sme to overili?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 44 overujeme. This has been adopted. Prijaté 45 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 1 za, proti zdržali sa prijaté 2 za, proti zdržali sa prijaté. 3 za, proti zdržali sa prijaté. Teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Jeden kolega ešte nehlasoval. Teraz už je to v poriadku. 45 hlasov za, Nikto nebol proti, štyria sa zdržali, blahoželáme. Ďalej nasleduje bod 12, odporúčanie Rade komisie, podpredsedničke komisie, vysoké predstaviteľke v súvislosti s rokovaniami o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile. Spravodajcom je pán Tanok. Chce sa ujať slova? Pán predseda, nechcem nič hovoriť, môžeme hlasovať. Výborne. Návrh číslo 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 22 za. Proti? Zdržali sa? Overíme si 22. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 23 za. Proti? zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 30 za, proti, zdržali sa. Overíme si ho. Overujeme návrh 30. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 24 proti, 22 za. 31 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Uveríme, dobre. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti zdržali sa prijaté 30. 4 za, proti zdržali sa prijaté 35 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 2 za, proti zdržali sa prijaté návrh 40 za, proti zdržali sa prijaté 41 za, proti zdržali sa prijaté 41 si overíme, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 24 hlasov proti, 23 za. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pardon, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 51 za, proti, zdržali sa prijaté, 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 53 za, proti, zdržali sa prijaté, 54 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté, 56 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa Overíme si 56. druhú časť. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh. 61 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 62 za proti zdržali sa prijaté 63 za, proti zdržali sa prijaté 65 za, pardon, dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti zdržali sa prijaté 66 za, proti zdržali sa prijaté 67 za, proti zdržali sa prijaté 68 za, proti zdržali sa prijaté 60 tento je bezpredmetný. Ďalej 2 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 3 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti zdržali sa, prijaté. 5 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti zdržali sa. Overíme si šestku, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 24 hlasov za, 22 proti. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa. Prijaté návrh 11 za, proti, zdržali sa. Uberieme si jedenástku.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 po zmenenej správe. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 45 hlasov za, nikto nebol proti. Blahoželáme Charlesovi. A týmto sme sa dostali k bodu 13. debriefing o zúrovnej ceste výboru AFED do Moldavska a na Ukrajinu.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 So, half past nine. Takže máme pol desiatej. A tým sa dostávame k ďalšiemu bodu. Debriefing o služobnej ceste výboru AFED do Moldavska na Ukrajinu od 3. do 6. apríla, hovorí rečník. A ja som viedol misiu do Japonska a Južnej Korei. Pani Lajma Andrikiene vedla túto misiu, ktorá čítala 6 členov AFETu. A v Moldavsku sa k nám pridali kolegovia z medziparlamentnej delegácie z výboru pre rozpočty. A teraz dodám slovo Lajme Andrikiene. Ďakujem za to, že ma vyzývate, aby som poskytla informácie o našej služobnej cesty do Moldavska na Ukrajinu. Dôvod tejto misie bol taký, že to zapadlo do našej práce, napríklad v súvislosti s implementáciou asociačnej dohody a iný dôvod s Moldavskom a s Ukrajinou, napríklad, že týka makrofinančnej pomoci týmto krajinám. Taktiež to bola príležitosť pre nás vyhodnotiť komplexnú politickú situáciu E, ktorá prichádza pred nadchádzajúcimi voľbami. Ako ste povedali, pán predseda, mali sme tam 6 členov AFETu, Michal Galer a Petros Austrevičius, spravodajcovia, ďalej pán Frunzulika, Helmut Scholz a predseda Európskej delegácie pre e, za parlamentné záležitosti, pán Darius Rosaty. V Moldavsku sa pripojili ďalší členovia výboru pre rozpočty a medziparlamentnej delegácie. Predovšetkým sme mali e, veľmi intenzívny program, kde boli, e, bolo 32 schôdzi, dve tlačové konferencie, ďalej návštevy v teréne, na Moldavsku a na Ukrajine sme stretli s premiérmi, s predsedami parlamentu, taktiež s predsedomi e, výboru pre zahraničné záležitosti, s predstaviteľmi opozície, aj vládnych strán, s aktivistami bojujúcimi za ľudské práva, zastupcami občanskej spoločnosti, zastupcami podnikov, ďalej s európskymi veľvyslancami a so zastupcami medzinárodných organizácií. Okrem toho sme sa v Moldavsku stretli s prezidentom a navštívili sme tam projekty, ktoré sú financované Európskou úniou, napríklad v transistiarskom regióne. V, každej, v oboch krajinách sme mali tlačovú konferenciu, hovorili sme o hlavných záležitostiach, ktoré sme nadniesli na našich schôdzach. Predovšetkým by som chcela zdôrazniť v súvislosti s Moldavskom, že e, sme podporili implementáciu asociačnej dohody, trvali sme na tom, že je treba zaznamenať pokrok, čo týka demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Mnohé diskusie sa taktiež točili okolo boja proti korupcii a ohľadom toho, že potrebujeme, e, aby sa vyšetrovali napríklad bankové podvody. Ďalej, e, reforma súdne, súdneho sektoru. Som si istá, že spravodajca pán Austrevičius vám poskytne ďalšie detaily. Čo sa týka volieb, o tých sa taktiež diskutovalo, keďže sa blížia komunálne voľby už v máji a na konci roka potom parlamentné voľby. A chcem vás informovať, že sme obdržali mnohé sťažnosti v súvislosti s, prí, s prístupom k médií, obťažovaním niektorých opozičných kandidátov a taktiež nového volebného zákona. Takže treba sledovať, ako budú voľby prebiehať a môžem odporučiť, aby Európsky parlament vyslal eh, veľkú pozorovaciu misiu eh, do Moldavska, tak ako tomu bolo na Ukrajine v oktobri 2014. Čo týka ešte Moldavska, a práce parlamentu. Tam sme vyzvali kolegov, aby e, implementovali nový audiovizuálny kódex, ktorý bol spísaný v spolupráci s Európskou úniou. V prvom čítaní bol prejednaný minulý týždeň v piatok. Taktiež sme hovorili o novom rokovacom poriadku a novom etickom kódexe, aby sa zvyšila miera dôvery verejnosti v parlament. Čo týka Ukrajiny, opäť sme podporili implementáciu asociačnej dohody a trvali sme na tom, že je potrebné zaznamenať pokrok v súvislosti s demokraciou a princípy právneho štátu. E, pochválili sme prebiehajúce reformy, ktoré tam e, sú napriek e, ruskej vojenskej agresii. Trvali sme na tom, že na tento konflikt by sa, nesmelo, by sa nemalo zabudnúť, že to ne, nemôže byť zmrazený konflikt. Taktiež sme hovorili o tom, že treba bojovať proti korupcii, a vytvoriť e, vysoký protikorupčný súd v súvislosti s odporúčaniami Bernátskej komisie. Toto sme zdôraznili ako našu prioritu. Toto by sa mohlo stať v máji a v júni tohto roka, tento rok, napriek tomu, e, že sú niektorí poslanci proti. Ďalej. Čo sa týka občanskoprávnych aktivistov, tak tí musia byť podporovaní. Sú tu rôzne problémy, ktoré sú priviazané s otázkou makrofinančnej pomoci, ktorú EÚ chce poskytnúť Ukrajine a pán Gáler potom lepšie o tom bude informovať náš výbor detailnejšie. Ďalej, čo týka volebného zákona, ako opakovane odporúčila Benátska komisia aj OBSE, je treba zosúľadiť pravidlá v súvislosti s volebným zákonom a urobiť to aspoň rok pred eh, voľbami. Myslím si, toto je bol dobrý krok eh, kupredu. A to je všetko vo všeobecnosti. Chcela by som na záver povedať, že srdečne ďakujem ESVČ, predovšetkým dvom eh, veľvyslancom EÚ, Ender Teams a ich týmom, ktorí, ktoré poskytli skvelú podporu. A taktiež nám dali dobré politické rady, odporúčania. Taktiež chcem poďakovať našim zamestnancom za odvedenú prácu. Thank you, Lama Ďakujeme, Lajma Andrikine. Ešte niekto z účastníkov by sa chcel vyjadriť? Ako prvý bude hovoriť Michael Gáler. Áno, čo týka našej navštevy, tak možno po porade. Najprv sme boli v Moldavsku. Dobre, takže kto by sa chcel vyjadriť k Moldavsku? Pána Auštrevičius. Ďakujem za to, že mi vraciate mikrofón a právo sa vyjadriť. Po tých 5 minútach už to uplynulo. Áno, bola to skvelá návšteva v Moldavsku, boli sme tam veľmi zanepráznení. A taktiež kolega z výboru pre rozpočtové záležitosti Siegfried Murišan. Stretli sme sa s mnohými, napríklad so zástupcami mimovládnych organizácií, so štátnymi úradníkmi, s rôznymi jednotlivými politikmi. No a úprimne chcem povedať, že sa vo viacerých veciach nezhodneme s moldavskými úradníkmi je treba byť otvorený, čo sa týka týchto záležitostí. A ten náš program s, s Moldavskom sa dá rozdieť do dvoch oblastí. Najprv je to obchod a hospodárske partnerstvo a potom politika, súdny sektor a otázka ľudských práv. Čo týka hospodárstva, ekonomických záležitostí, tak tam to vyzerá celkom dobre. Míra obchodu narastá, EÚ sa taktiež veľmi zaujíma o hospodársky rozvoj Moldavska, pokiaľ budú prebiehať ekonomické reformy naďalej. A predovšetkým, aby investičné príležitosti a prostredie pre investície sa neustále zlepšovali. Čo týka politického aspektu a súdneho sektora, tak tam skôr sme mali ten dojem, že je treba ešte diskutovať tak by som to povedal, keďže naďalej nám nevyhovuje volebný kódex, ktorý bol súhlasený, bude sa implementovať v súvislosti s voľbami na konci jesene tento rok. Nevidíme tam až taký pozitívny rozvoj, takže čakáme na to, kým moldavskí politici možno pozmenia ustanovenia tohto volebného zákona, ešte pred voľbami, aby to urobili. Prebehla otvorná diskusia s tými najvyššími úradníkmi a nevideli sme, nezdalo sa nám, že by sa chystali ten volebný zákon zmeniť, čo týka súdneho sektora, tak tam je treba doplniť personál na súdoch, tak aby boli tí ľudia kompetentní a taktiež čestní, teda hovorím tu o advokátoch a sudcoch. Samozrejme, treba by to, sa to stalo čo najskôr. No a sú tu určité špecifické okolnosti aj v tejto súvislosti. No a čo sa týka ešte vyšetrovania bankových podvodov, toto malo byť prioritou, predovšetkým pre Moldavsko ako také a taktiež pre všetkých veriteľov a inštitúcie, ktorých sa to do, môže dotýka alebo dotýka. Toto je veľmi dôležitá vec. A tí, ktorí majú niečo na svedomie, treba ich potrestať. No ešte by som chcela podať jednu vec. Naďalej tu máme určité geopolitické aspekty, čo sa týka nejakej príslušnosti, geopolitickej príslušnosti aj na úrovni najvyšších úradníkov. Racionálne sa to príliš nedá vysvetliť. Samozrejme, to, si to musia rozhodnúť politické strany a politici v Moldavsku, ale nemali by sme predtým zatvárať oči a je treba tú diskusiu riadne sledovať. Som si istý, že táto návšteva nám dodala dobrý materiál a informácie pre našu správu ohľadom Moldavska. Ďakujem, pán predseda, aj za ten list, ktorý ste poslali komisii a SVČ a žiadali ste o aktualizované informácie. Toto si veľmi vážim, lebo určite tým pádom budeme môcť lepšie a účinnejšie pracovať. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte niekto ďalší chce niečo povedať k Moldavsku? Kristian Preda napriek tomu, že ste neboli v delegácii. Nebol som, nie. Ale predsa len by som rád povedala pár slov, pretože pred odchodom tejto delegácie som to pochopil tak, že ostatné politické skupiny mimo EPP by súhlasili, aby prebehlo hlasovanie k uzneseniu, ktoré sme vypracovali ešte v septembri na základe toho, čo táto e, misia vykonala v Moldavsku a na moje veľké prekvapenie minulý týždeň tak ako to povedal spravodajca e, o Moldavsku, rozhodli sme sa, že zatvoríme oči. Okrem našej politickej skupiny všetky ostatné politické skupiny zamietli návrh vypracovať uznesenie v mene parlamentu kde by sa popísala situácia v Moldavsku aj na základe tejto služobnej cesty, ktorá prebehla. Chcem pripomenúť, že sa prijalo rozhodnutie vypracovať uznesenie o Moldavsku ešte v septembri 2017 a vzhľadom na veľmi zlé politické vypočty sme posunuli toto hlasovanie opäť minulý týždeň. Tieto e, zlé politické vypočty vychádzali z nesprávnych predpokladov a my by sme mali v Kišinove podporovať proeurópsku koalíciu, ale to je nesprávny predpoklad, pretože táto proeurópska koalícia už neexistuje veľmi dlho. V Kišiňove je tzv. demokratická strana, ktorá je súčasťou Medzinárodnej socialistickej internacionály, ešte majú väčšinu, pretože si kúpili komunistických poslancov v parlamente oligarch, eh, ktorý kontroluje politiku v tejto krajine a ktorý žiaľ ovplyvňuje aj stanoviska niektorých našich kolegov si ti, ste teda kúpil, doslova kúpil týchto komunistických poslancov. V skutočnosti ide o bývalých komunistov a oligarcha. E, takáto je tá údajná proeurópska koalícia v Moldavsku. E, bol by som rád, keby to tu zaznelo, pretože je to podľa mňa vysoko relevantné. Hovoríte, že výsledky našej stratégie budú katastrofálne na jeseň. Uvidíte, ako sa to vyvinie, e, že socialisti zaznamenajú obrovské víťazstvo, pretože v Moldavsku socialisti sú horší ako komunisti. Komunisti sú s oligarchom a socialisti sú s Moskvou. Teda ďakujem za to, že sme zatvorili takto oči. Mulțumesc, Kristian. Ďakujeme, Kristian. Ešte niekto ďalší sa chce vyjadriť k Moldavsku. Dobre, takže teraz sa prenesieme z Moldavska na Ukrajinu, do Kieva. K tomu niečo povie kolega Galer. Ďakujem, ako som povedal. Hm. Tak podporujem eh, to, čo povedal kolega Preda. Máme tam oligarchu, ktorý síce máva európskou vlajku, ale chová sa ako Stalin. Takže toto je treba uznať nie len v parlamente, týka sa to aj napríklad primátorov, napríklad v primátorských voľbách majú, získali asi 200 primátorov a myslím si, toto číslo sa bude ešte veľmi zvyšovať, takže takúto politiku robia, zastrešujú potenciálnych kandidátov iných strán. A my sme si toho vedomí a to sme dali aj najavo a povedali sme jasne, že takto sa to nedá robiť, zastrašovať ľudí ani vo verejnom sektore, ani v súkromnom sektore. Napríklad, pokiaľ niekto im čelí, tak mu povedia, my ťa zažalujeme, že si sa vyhýbal daňovej povinnosti, on povie, ale ja som dane platil, oni povedia, to je jedno, aj tak ťa zavrieme. Takže takto to vyzerá v Maďarsku a toto je človek, ktorý sa tvári, že bojuje proti e, privržencom Moskvy. Dobre. Teraz k Ukrajine. Áno, Taktiež tu máme pred sebou ťažké rozhodnutia, musia ich urobiť proeurópske síly, mnohé strany, ktoré sú súčasťou koalície alebo opozície, tak sú také, že niektoré chcú reformy, iné chcú reformy možno zmierniť alebo ich odsunúť, oddialiť, pretože tam majú svoje vlastné skryté záujmy a taktiež Napríklad sa nám nepáči to, že čo týka prvého čítania návrhu volebného zákona, tak tam to vyzerá, že tento zákon neprejde, takže premeškáme ďalšiu príležitosť mať tam volebný systém, ktorý by tejto krajine lepšie vyhovoval, to je škoda. Ale Takže, čo povedala Lajma Eindrikiene, sú tu otázky, ktoré už nejakú dobu sú na programe a taktiež tu máme tu ten fakt, že tretia časť makrofinančnej pomoci z EÚ nedorazila tie peniaze, sa v podstate stratili. Oni zo 12, 21 podmienok splnili 17, 4 teda nesplnili. A taktiež sa plánuje štvrtý makrofinančný program, ktorý ide ruka v ruke s implementáciou DCFTA a asociačnej dohody. Taktiež našou prioritou je aj sledovať druhé čítanie, čo týka návrhu zákona o zriadení Vysokého antikorupčného súdu. Tam sa hovorí napríklad o oprávnenosti tých, ktorí by mali byť menovaní a taktiež čo sa týka napríklad vplyvu západných expertov na menovanie sudcov pre tento vysoký antikorupčný súd. O týchto pozmeňujúcich návrhoch sa ešte nehlasovalo. Bolo nám povedané, že v máji alebo na neskôr v júni príde to druhé čítanie, bude potom aj ukončené. A máme tam teda nedostatky v texte, ktoré už boli, mohli byť napravené. A Vidíme tu taktiež určité skryté záujmy tých, ktorí nechcú mať účinný a dobre pracujúci Vysoký antikorupčný súd. Naďalej, čo týka napríklad elektronických e, daňových e, vyhlásení, priznaní, tak e, tam Napríklad sa má uviesť e, to, kto má aký majetok. No a tu v záujme možno nejaké pomsty, alebo ja som to tak videl, druhá strana zareagovala negatívne a taktiež to vzťahli na e, mimovládky a na tých, ktorí bojujú proti korupcii. A samozrejme i proti tomu nemôžeme byť, veď aj mimovládky musia byť transparentné a priznať, odkiaľ získali peniaze, ale nejde tu o jednotlivcov, ktorí pracujú pre mimovládky, ale o inštitúcie ako také, veď jednotlivci sa len snažia zlepšiť podmienky a bojovať proti korupcii. V januári nám vláda a prezident slúbili, že sa budú týmto zaoberať, ale ešte sa tým nezaoberali. Ako som povedal, mám dojem, že toto je namierené proti niektorým a v záujme iných. Taktiež iné veci pokračujú dobre, nemali by sme sa sústredovať len na to, čo sa zatiaľ nerieši, ale už napríklad čo týka decentralizácie, tam to prebieha dobre, regionálna, miestná úroveň, tam je teraz dispozície veľa viacej financií a v niektorých oblastiach je dokonca problém riadne tie peniaze vynaložiť a investovať. A samozrejme to sprevádzajú opatrenia ktorým sa kontrolujú, či sú peniaze vynakladané správne. A samozrejme, častokrát sme konfrontovaní s tým, že sa obávajú, že tieto peniaze nebudú vynaložené v súlade s pravidlami a preto nie sú e, vôbec e, čerpané. A to je aj dôsledok e, decentralizácie, ktorá by mohla prebiehať hladšie. A samozrejme, existujú komunity, ktoré fungujú dobre a čerpajú peniaze na určené prostriedky. Takže tieto príklady dobrej praxe by mali byť nadalej šírené a zdôrazňované. Je tu samozrejme reforma e, zdravotného systému a e, príprava legislatívy, ktorá sa uberá správnym smerom. Čiže čo sa týka e, tohto aspektu, myslím si, že krajina sa uberá správnym smerom a nesmieme zabúdať na to, že neustále majú ozbrojený konflikt na juhu krajiny, ktorý odčerpáva veľkú časť HDP. Uspravedlňujem sa. A takéto účely by našli isté lepšie využitie pri občianských e, reformách, ale mali by sme povedať, že napriek e, správam, toto nie je nejaký zmrazený konflikt. Je to e, ozbrojený konflikt, ktorý neustále prebieha prostredníctvom Rusov alebo ich e, pomáhačov e, v tomto regióne. Napriek tomu sme optimistickí, že nakoniec nájdeme potrebnú väčšinu na to, aby sme napravili tie nedostatky, ktoré sme spolu uh, s našimi ukrajinskými priateľmi identifikovali, rovnako ako aj s Benátskou komisiou a Medzinárodným menovým fondom. A z finančného hľadiska máme aj možnosť, budeme hovoriť aj s ministrom financí, ak sa nemýlim. Myslím si, že sa nachádza momentálne niekde v parlamente a získame lepšie pochopenie situácie. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne pánovi Michalovi Gálerovi chcel by niekto ešte niečo dodať o tom, čo ste videli a počuli na Ukrajine. Pán Tekeš. Szokták emlegetni Orbán Viktor, mint aki a nacionalizmust Ďakujem veľmi pekne. Elmarasztalják, de Ukrajna esetében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 už viackrát sme mali možnosť hovoriť e, o problematike, ktorá súvisí s právami menšín v kontexte e, aj školstva. Musíme sa k tomu stávať konzekventne, pretože napríklad e, ja za seba môžem povedať, že čo sa týka školstva v Maďarsku, teda čo sa týka vyučovania maďarského jazyka, ohrozuje kapacity, schopnosti. Um, teda chcem sa pýtať na to, ako je to v tejto oblasti školstva a vzdelávania. Okay, thank you, Laszlo Turkish and Michael Galler. Ďakujeme, Laszlo Turkish a pán Galer vám na to i hneď odpovie. Áno, samozrejme, hovorili sme aj o tejto záležitosti a bolo potvrdené, že v implementačných zákonoch bude, budú plne rešpektovať odporúčania Benátskej komisie a takisto aj minulý týždeň eh, na eh, výbore parlamentného zhromaždenia bolo povedané, že to bude plne implementované. A eh, čo sa týka časového rozvrhu, ktorý bol už viackrát odkladaný do budúcnosti. Myslím si, že v súčasnosti neexistuje žiadny argument na to, že to, čo má byť implementované, je nejakým spôsobom e, proti rozsahu toho, čo existuje e, v Európskej únie, respektíve v Rade Európy e, a to, čo je zaužívané v týchto oblastiach pri menšinovom školstve. Myslím si, že tento dialog e, bude pokračovať so všetkými zainteresovanými e, stranami. Myslím si, že tieto vysvetlenia boli poskytnuté a tá realita v teréne sa nelíši od toho, čo bolo povedané a načetnuté. Ďakujem veľmi pekne. Ešte nejaké ďalšie pripomienky z vašej strany? Zdá sa, že tomu tak nie je. Takže ďakujeme Lajme a ostatným za poskytnutie informácie. Teraz môžeme prejsť na bod programu 14, ktorým je debriefing o služobnej ceste výboru AFET do Južnej Korei a Japonska od, 2, od 2. do 6. apríla 2018. Táto misia sa uskutočnila od 2. do 6. apríla. Ja som túto misiu viedol. Zahrňala 8 poslancov z EPP, Brok, pán Žuvica z SAD, Ivan pán Pašku a pán Gil, z EKR pán Čarnecký a z Alde pán Tajt a za zelený pán Buchner. Misia bola motivovaná tým, že sme chceli prejaviť podporu našim strategickým partnerom e, Japonsku a e, Korejskej republike. Oni sú naši najbližší partneri v tomto regióne a zároveň sú to stabilné demokracie v tejto oblasti. E, samozrejme, na základe strategického partnerstva medzi USA a Japonska a ekonomických dohôd medzi Japonskom a EÚ po tie povedú k ďalšiemu samitu, ktorá sa má uskutočniť tu v Bruseli v júli. Dúfame, že rady schváli strategické partnerstvo do troch mesiacov, aby sme mohli dať odporúčania eh, rade, ktoré sa majú schváliť na plenárnom zasadnutí ešte počas tejto, tohto legislatívneho mm, obdobia parlamentu. Bolo veľmi dôležité, aby sme e, odpovedali na balistické testovanie jadrových striev zo strany Severnej Korei a chceli sme vedieť, akým spôsobom môžeme podporiť e, trvalý mier na Korejskom poloostrove. Naša misie takisto vyzdvihla aj e, pozitívne momenty v mierových rozhovoroch e, medzi Južnou Koreou, Severnou Koreou a USA. Okrem mierových rozhovorov od EÚ sa neočakáva úloha mediátora, ale skôr facilitátora týchto eh, rokovaní a niektoré členské štáty majú stále veľvyslanectvá Pyongyangu, ktoré im umožňujú eh, sprostredkovávať správy medzi Severnou Kóreou a USA. Mojím dojmom je, že EÚ by mohla ponúknuť e, miesta e, v EÚ na rokovanie na vysokej úrovni medzi Severnou a Južnou Kóreou, avšak musíme zachovávať politiku pevných sankcií a odhodlaných sankcií, pokiaľ nedôjde k denuklearizácii poloostrova a nebude vyrokovaná finálna mierová dohoda prípade jasného pokroku a pozitívnych dopadov EÚ by mala byť pripravená podporiť implementáciu mierovej dohody. To je všetko z mojej strany. Myslím si, že e, zahraničná cesta bola dobre zorganizovaná, tak v Tokiu a Soule, tam by som sa chcel poďakovať našim partnerom a za organizáciu dobrej zahraničnej cesty. Kto by chcel niečo povedať? E, Dubravka, nech sa páči. Ďakujem, David. Nechcem opakovať to, čo ste už povedali. Myslím si, že pracovná cesta bola dobre zorganizovaná a to najdôležitejšie podľa môjho názoru je to, že táto misia prichádza v pravý čas pre Japonsko, pretože budeme mať summit tu v júli v Bruseli, ale samozrejme aj pre korejský poloostrov, pretože veci sa vyvíjajú, ako sme toho aj svetkami. Musíme však zachovávať opatrnosť v súvislosti so sankciami, pretože zatiaľ nevieme, čo sa stane po samite medzi Južnou a Severnou Koreou a po eh, stretnutí Trumpa a Kima. Uvidíme, čo sa eh, stane. Samozrejme, musíme byť optimistickí a ako Európska únia musíme prispieť k trvalému mieru. To je to, čo som chcela povedať Myslím si, že táto zahraničná cesta bola preto veľmi dobrá a e, bolo dobré, že sme sa priamo na mieste e, stretli s mnohými predstaviteľmi štátov, od e, predsedov parlamentu až po lídrov. Takže teším sa, keď uvidíme výsledky e, týchto aktivít e, v celom regióne, zvlášť však na Korejskom polostrove. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Dubravka za vaše pripomienky. Ďalším rečníkom je pán Pajt. Dobrý deň. Chcel som iba dodať k tomu tri vety. Áno, myslím si, ako Európa, ale aj celý svet musíme zachovať tlak a sankcie pretože je nesmierne dôležité, aby sme videli zmenu severokorejského režimu, či už je to nukleárny režim alebo závažné porušenia ľudských práv, ktoré neustále pokračujú. To znamená, že po týchto samitoch, ktoré sa uskutočňujú koncom tohto týždňa e, medzi severom a juhom a neskôr v tomto mesiaci medzi južnou a severnou Koreou a USA e, máme dôvod e, na nádej, ale zároveň musíme byť realistickí, pretože keď hovoríme o sankciách, je jasné, že ich vplyv sa bude prejavovať, pokiaľ tieto sankcie bude podporovať Čína, pretože väčšina zahraničného obchodu prebieha medzi Čínou a Severnou Kóreou. Ďalšou záležitosťou je, že nastala zmena v Južnej Kórei, ktorá sa týka myšlienky opätovného zjednotenia. My sme si dlhý čas mysleli, že ľudia v Južnej Kórei chcú opätovne zjednotiť poloostrov, ale reálna situácia je, že ľudia, ktorí majú 40 a menej rokov, to už vlastne nechcú. Takže tá zmena e, prostredia na poloostrove môže ovplyvniť takisto jeho budúcnosť. No a samozrejme naša bilaterálna práca medzi EÚ a Južnou Koreou a EÚ a Japonskom, e, tam musíme zrýchliť kybernetickú bezpečnosť a kybernetickú obranu. Tieto dve krajiny e, sú v tomto ohľade priekopníkmi a musíme sa pozrieť bližšie na ich skúsenosti a e, samozrejme nadviazať praktickú spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti tak s Južnou Koreou ako aj Japonskom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Pajt. Chcel by niekto ešte niečo dodať okrem toho, e, čo už sme spomínali? Zdá sa, že tomu tak nie je. Takže, čo teraz budeme e, robiť ďalším bodom, programu je bod 15, kde sa máme stretnúť s predsedom vlády Tuniska. Avšak, e, ako vidíte, ešte tu nie je, takže zatiaľ prerušíme stretnutie do 10.25, aby sme mohli začať na čas o 10.30, keď príde náš tuniský host. Takže máte 20 minút na kávu.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 Dámy a páni, vážení kolegovia a kolegyne, teraz budeme pokračovať v našom zasadnutí výboru AFET bodom 15 programu. Je mi veľkým potešením a cťou privítať na zasadnutí našeho výboru toto obedie predsedu vlády Tuniska, pán Jusif Šahed, Šaheda, budete, ako sa poviete, vítajte po tajipsky. Skoro sa nám to podarilo. Sme radi, že vás tu môžeme privítať a v prvom rade dovolte mi povedať, že členovia výboru sledujú vývoj vo vašej úžasnej krajine v Tunisku niekoľko rokov predstavuje demokratický maják nádeje eh, v Afrike a prešla si náročným procesom, aby sa dostala tam, kde je dnes Európsky parlament pozná a uznáva tieto eh, snahy a zároveň hovoríme, že tento reformný proces ešte prebieha. Som si istý, že výbor si rád od vás vypočuje súčasný stav veci a ako sú reformné ciele vašej vlády. Dovolte mi povedať, že eh, vo našom spoločnom záujme je otvorená a demokratická eh, krajina, eh, Tunisko. A samozrejme je to dôležité aj v každodennom živote občanov. Samozrejme, hospodársky vývoj podporuje tento demokratický vývoj a radi si vypočujeme to, ako Tunisko sa snaží zlepšovať hospodárskú situáciu. A takisto je nám potešením, že e, e, okresné a regionálne voľby sa uskutočnia 6. maja 2018 po dvojročnom odklade a je to vlastne iba dokumentom dôležitosti a dokumentuje to dôležitosť, ktorý pripisujeme demokratickému procesu e, v Tunisku a budeme miestne voľby sledovať a pozorovať, pretože ich považujeme za nesmierne dôležité a pán Castaldo e, bude predsedom pozorovateľskej misie. A potom v neposlednom rade e, radi si vypočujeme e, proces reformy justičného systému. Takže je to niekoľko tém, ktoré by sme s vami chceli prejednať. Takže opätovne vítajte tu v Európskom parlamente. Je nám veľkou cťou, že vás tu môžeme dnes hostiť. Máte samozrejme slovo a môžete si e, vybrať e, jazyk e, z 24 oficiálnych jazykov Európskej únie, ktorým budete hovoriť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, myslím, že budem hovoriť vo francúzsky. Najskôr by som sa raz srdečne poďakoval vám, pán predseda McAllister, za to, že ste zorganizovali e, stretnutie našej delegácie s vašim významným výborom, aby sme si mohli pohovoriť o konsolidácii procesu demokratizácie našej krajiny. Je to proces, ktorý začal v roku 2011 po e, udalosti zo 14. E, júna 2011 a taktiež proces presadzovania strategického partnerstva medzi Tuniskom a Európskou úniou. Čo sa týka politickej tranzície, e, pokračujeme v procese konsolidácie. V súčasnosti demokracia v Tunisku funguje. Je to veľmi dôležitý e, faktor v našej krajine. Presadzujeme slobodu prejavu, taktiež slobodu svedomia a v oblasti legislatívnej sa snažíme presadzovať tiež zakotvovať tieto princípy slobody, demokracie. Vychádzame z ústavy z roka 2014. Je to veľmi progresívna ústava a taktiež e, z, zakotvuje aj menšinové práva a, a práv náboženského presvedčenia, slobody prejavu a tak ďalej. Toto sú princípy, ktoré presadzujeme dennodenne podľa našej ústavy aj v praxi. Spomenul by som komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia 29. apríla, teda v nedelu, sa začnú poprvýkrát po veľmi dlhých diskusiách v parlamente sme umožnili bezpečnostným zložkám hlasovať. 6. mája prebehnú teda samotné komunálne voľby, ktoré spustia proces decentralizácie v krajine. Je to kapitola 7 našej ústavy, tam sa hovorí o decentralizácii a je dôležité uvedomiť si, že tieto voľby práve um, spustia tento proces decentralizácie. Je to veľmi dôležitý proces, ktorý ak sa podarí, tak uh, veľmi zásadne zmení celý spôsob, uh, ako riadíme našu krajinu, ako sa riadia regióny, pretože ešte raz zdôrazňujem, že ide o revolúciu, ktorá by vstala z regiónov, z jednotlivých eh, častí krajiny po o, eh, o eh, tom, čo sa preukázali významné ekonomické rozdiely medzi pobrežím a strednou časťou krajiny. Vláda, ktorej predsedám, sa teda rozhodla zorganizovať tieto voľby, pričom si uvedomujeme význam miestnej úrovne. Máme u nás e, parlamentné zhromaždenie prezidenta, ktorý je tiež zvolený a poprvýkrát teraz e, sa uskutočnia takéto komunálne voľby v pravom slova zmysle. Práve teraz, dnes sa prejednáva v parlamente e, spôsob, akým sa to všetko ušetrí po regionálnych voľbách a taktiež okresných a krajských voľbách, tak ako to stanovuje e, naša ústava očakávajú nás teda veľké výzvy v najbližších týždňoch a mesiacoch. Čo sa týka týchto komunálnych volieb, je to dôležitá výzva aj z hľadiska účasti. Máme taktiež volebný zákon, ktorý sme presadili a ten zavezuje aj vertikálne, aj horizontálne povinnosť e, a to má zaručiť, aby sa zúčastnili volieb nielen ženy, ale tiež, aby tieto ženy boli zastúpené v eh, miestnych eh, samozprávach, pretože chceme, aby ženy aj kandidovali v rovnaké miery ako muži. Tiež chceme, aby boli vo horných priečkách eh, na zozname kandidátov. Toto je prínosom pre našu krajinu, pretože Tunisko je krajina, ktorá spomedzi moslimských krajín najviac presadzuje práva žien a potvrdzujeme to dennodenne v našej eh, práci. Nedávno sme odhlasovali zákon proti násiliu na ženách. Myslím, že to je veľmi významný krok, ktorý taktiež prinesie ešte väčšiu ochranu ženám v Tunisku, taktiež mladí ľudia. Aj oni budú veľmi e, úzko súčasťou tohto procesu. Hovorím o ženách a o mladých ľuďoch, pretože tuniská demokracia sa dostala do tohto štádia práve vďaka občianskej spoločnosti, ktorá je veľmi dynamická, pozostáva najmä zo žien, z mladých ľudí, ktorí absolvovali veľmi zložité eh, časti tejto tuniskej revolúcie. Pravdepodobne možno o mnoho viac sme mali šťastie než iné krajiny v týchto podmienkach, vďaka ktorým sme dokázali úspešne absolvovať takýto prerod v našej krajine. Teda tieto komunálne voľby budú predstavovať veľkú výzvu, očakáva sa veľká účasť občianskej spoločnosti. Už vidíme aj teraz na úrovni kandidátok, že sa diskutuje veľmi intenzívne, taktiež organizácia je o mnoho zložitejšia ako v prípade e, parlamentných volieb, ktoré prebehli v roku 2014, pretože je o mnoho viac kandidátov. Tiež sme boli nútení, by sme sa decentralizovať administratívne tribunály, aby e, bolo možné tieto voľby riadiť v regiónoch. A okrem toho od roku 2011 v Tunisku voľby organizuje nezávislý orgán, ktorý je tým poverený, už to neorganizuje ministerstvo vnútra, tak ako to bolo v priebehu diktatúry. Teda z politického hľadiska toto je veľmi významná chvíľa, ktorá nás očakáva v najbližších týždňoch čo sa týka vzťahov z EÚ, myslím si, že asociačná rada, ktorá potom bude nasledovať o týždeň neskôr, umožní ešte viac viditeľniť našu krajinu na najbližšom období. Ďalej, čo sa týka e, politického prerodu, demokratického prerodu v našej krajine, Tunisko taktiež e, zvýšilo pozíciu svojich e, súdov a teda snažíme sa presadzovať nezávislosť súdnictva aj takýmto spôsobom chceme zvýšiť autoritu súdov. Ešte stále sme v procese revízie textu zákona tiež ústavný súd. V ústave sa snažíme e, zmeniť pravidla určovania voľby e, členov tohto ústavného súdu. Očakávame, že sa to podarí v najbližšom období presadiť takúto zmenu. E, ďalej, čo sa týka prechodnej spravodlivosti, e, otázok dôslednosti a pravdy. My sme za to, aby táto prechodná spravodlivosť e, sa uplatňovala. Parlament odhlasoval nedávno ukončenie e, tejto inštancie právy a dôslednosti To neznamená, že sa ukončí platnosť tejto prechodnej spravodlivosti. Teraz sa zamýšľame nad ďalším pokračovaním tohto procesu tak aby tento proces nebol už v takom zlom svetle a tak, ako tomu bolo v posledných 7 rokoch, možno to nebolo celkom hodne riadené. Chceme, aby táto koordinácia prebiehala lepšie, aby sa koordinovali eh, všetky kroky, ktoré sa týkajú tejto prechodnej spravodlivosti, aby eh, sa podarilo upokojiť vzťahy v rámci Tuniska aj samotných Tunisanov so svojou minulosťou. Je to téma veľmi dôležitá pre nás vo vedení krajiny. 31. mája sa chystáme ukončiť tento proces prechodnej spravodlivosti v Tunisku. Teda čaká nás viacero výziev v najbližšom období v politickej rovine. Domnievame sa, že Tunisko celkovo dokázalo dosiahnuť úspech v oblasti demokracie. Máme zakotvené slobody v našej ústave ešte stále. Samozrejme sa snažíme eh, tento text eh, inovovať, eh, snažíme sa ho obohacovať. Náš prezident 13. augusta minulom roku sa ujel veľmi dôležité iniciatívy v oblasti rovnosti hľadiska dedictva, taktiež v prípade manželstva E, tuniských žien s nemoslimskými mužmi. Tiež to sú veľmi významné pokroky v presadzovaní moderného modelu spoločnosti v Tunisku a tiež sa snažíme v tomto procese naďalej pokračovať. Myslím si, že ak by som mal spomenúť jednu vec, v ktorej Tunisko naozaj, e, ktorý kladie veľký dôraz, to je práve sloboda sloboda jednotlivca, sloboda tlače, taktiež rozmanitosť v našom audiovizuálnom priestore, aj čo sa týka e, e, písaného slova. Samozrejme, nie je to jednoduché pre krajinu, ktorá má za sebou viac ako 50 rokov v istom zmysle diktatúru, 50 rokov diktatúry, ktorá e, bola poznačená jednou jedinou politickou stranou, jednou jedinou farbou, Naozaj teda v Tunisku došlo k skutočnej revolúcii, skutočnej e, zásadnej a hlbokej zmene. Myslím, že 6 či 7 rokov po revolúcii Um, naozaj to nie je veľmi dobie pre krajinu, ktorá má 3 milióny rokov e, dejín, ale predsa len pokračujeme v tomto e, významnom procese. Čo sa týka ekonomickej oblasti, tu sme zaznamenali rôzne ťažkosti od revolúcie, pretože sme boli odstavení, odrezaní tým, že sme sa pustili demokratickým spôsobom, demokracia má dosť významnú cenu e, ekonomicky, nás to stálo naozaj veľa, pretože dokázali sme presadiť e, síce e, veľmi veľa z politického hľadiska, o mnoho menej sa nám darilo presadovať veci v ekonomickej sociálnej oblasti. Tuniská revolúcia mala tri zásadné dopady, teda sloboda, dôstojnosť a zamestnanosť. Na týchto troch hlavných oblastiach sa to prejavilo Nezamestnanosť Tunisku v súčasnosti je na úrovni 15 Sú to najmä ľudia s vyšším vzdelaním, ktorí sú nezamestnaní. To je samozrejme problém, e, najmä e, mimo pobrežných oblastí v krajine. Po revolúcii v roku 2011 e, ekonomika implodovala, došlo tam k obrovským otrasom v celej spoločnosti a to sa samozrejme prejavilo aj na ekonomike. V súčasnosti sa k tomu pridáva aj ďalšie obmedzenie, a síce oblasť bezpečnosti Tunisko ako mladá demokracia. Bolo zasiahnutie, zasiahnuté troma anteta, atentátmi v roku 2015. Tieto boli smrteľné. Tieto tri atentáty veľmi významne postihli naše hospodárstvo, najmä čo sa týka cestovného ruchu. Ako viete, Tunisko je turistickou destináciou. Všetko to bolo cieľene naplánované, e, pretože ten model spoločnosti, ktorý chceme rozvíjať v našej krajine, nedokáže fungovať e, s činnosťou týchto teroristických organizácií e, Daesh, Al-Qaida. My proti ním aktívne bojujeme neustále. Hovorím to preto, aby som zdôraznil, že bezpečnostná situácia tiež mala uh, vplyv na situáciu v našej krajine. Líbia je našou spriaznenou krajinou, susednou krajinou v roku 2011. E, Tunisko prijalo viac ako milión a pol líbyských utečencov e, v priebehu vojny, krízy v Líbii. Situácia v Líbii teda má bezprostredný dopad na Tunisko. Myslím si, že teroristické útoky, ktoré prebehli v Tunisku v roku 2015, myslím, že ich sa dopúšťali často Tunisania, ale často tam boli prepojenia pravdepodobne aj s osobami z územia Líbie. Teda situácia v Líbii je pre nás veľmi znepokojujúca, aj čo sa týka bezpečnosti, aj čo sa týka ekonomických aspektov. Tunisko malo dlhodobo veľmi rozpracované hlboké vzťahy s Líbiou. Snažíme sa hľadať pokojné diplomatické riešenia. S Líbiou náš prezident zaujal iniciatívy s ostatnými, susednými krajinami snažiť sa nájsť eh, nejaké riešenie z tejto krízy. Myslím, že sme krajina, na ktorú má najväčší dopad libyská kríza. Akákoľvek riešenie libyskej krízy, eh, samozrejme podľa možnosti eh, pokojné, bude mať automatický dopad aj na našu krajinu. Toľko teda k hospodárskej otázke. Snažíme sa o to, aby tento demokratický prerod našej krajiny naozaj bol úspechom. Bude si to vyžadovať aj pokroky v ekonomike. Síce sa postupne naše hospodárstvo rozbieha, cestovný ruch sa dostáva späť na pôvodnú úroveň, postupne sa turisti aj z Európskej únie vracajú. A potom, tom, čo sa zlepšila situácia v oblasti bezpečnosti, veľmi intenzívne sme investovali do ochrany hraníc, do boja proti terorizmu. Tunisko je naozaj priekopníkom boju proti terorizmu. Taktiež máme veľmi bohaté skúsenosti, znalosti v tejto oblasti Isté, že nedokážeme eh, minimalizovať riziko na nulu, žiadna krajina to nedokáže. Eh, to sa týka samozrejme aj Bruselu či Paríža. Riziko existuje všade, ale od roku 2015 eh, našťastie sme dokázali sa významne posunúť v oblasti ochrany, bezpečnosti v našej krajine, aby už nedochádzalo k významným útokom už 4 roky k ním nedošlo. Samozrejme sme naďalej veľmi obozretní, opatrní, e, riziko sa nedá znižiť na nulu, ako som povedal. Hrozby sú to vždy, e, návraty zahraničných bojovníkov, tzv. E, samozrejme, to predstavuje veľmi významné bezpečnostné riziko. Tiež sme vyvinuli aj súbor právnych súdnych nástrojov, ktoré nám pomáhajú vysporiadať sa s týmito hrozbami. V roku 2015 sme odhlasovali zákon boja proti terorizmu a taktiež eh, proti praniu špinových peňazí. To poskytuje právny rámec preto, aby sme tieto otázky dokázali pokryť pri dodržaní ľudských práv samozrejme. Toľko teda k tejto téme. Ekonomika, ako som už povedal, sa pomaly rozbieha. My sme krajina, ktorá je vysoko konkurenceschopná, čo sa týka cestovného ruchu, polospodárstva, máme zhruba e, odhľadnutý rast na 3 v tomto roku. A v priebehu 6 rokov po revolúcii to bolo zhruba na úrovni 1 A čo sa týka čiernej listiny, to samozrejme to e, vyvolalo e, veľmi veľké znepokojenie. Tento zoznam, tento kódex, čo sa týka GAFI, tu sme sa snažili posunúť sa od GAFI ďalej. Veríme, že v rámci pléna v novembri sa nám podarí dostať sa z tejto čiernej listiny. Veríme, že sa naša krajina už nebude vyskytovať na tomto zozname. Dúfame, že ani na tom tzv. šedom zozname sa nebudeme vyskytovať. Taká to je naša nádej. Vyvoláva to často nepochopenie ehm, na úrovni Tuniska vzhľadom na to, že Európska únia je najvýznamnejším partnerom Tuniska. Je to náš spojenec, máme s úniou strategické partnerstvo. Sme veľmi radi, že dnes máme k dispozícii dokument strategických priorít na roky 2018 až 2020 Taktiež sa zamýšľame nad obdobím po roku 2020, pretože to domnievame, že Tunisko je demokratickou krajinou, pred revolúciou Európska únia e, nám často vyčítala nedostatok demokracie v Tunisku. Teraz demokracia v Tunisku už existuje. Teda to je veľmi významný pokrok. Domnievame sa, že Európska únia musí mať veľmi úzky, privilegované vzťahy. Iné vzťahy ako s ostatnými krajinami. Možno by Tunisko malo získať e, nový, úplne zatiaľ nevytvorený štatút. Ďalej Angažujeme sa aj v ďalšej oblasti, e, čo sa týka zemepisného postavenia. E, my sme poznačení asymetriou a progresivitou e, teda táto dohoda bude musieť byť poznačená aj toto progresivitou, čo sa týka spolupráce v bezpečnostnej oblasti. Tunisko má bohaté skúsenosti, znalosti, sme odhodlení posilniť spoluprácu aj s európskymi krajinami. Domnívam sa, že spolupráca by sa ešte mohla prehlbiť, čo sa týka výmeny informácií napríklad. Ešte k ďalšej veci by som sa rád vyjadrila. Je to otázka Open Sky. kde som tuši priestor. Tunisko sa snaží o, o podpísanie dohody Open Sky už veľmi dlho. Myslím, že teraz je na ťahu Európska únia. Ďalej, eh, Viem, že sú tu dosť veľké obavy, čo sa týka Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky. 23. E, marca sme dostali pozitívne hodnotenie. E, v júni sa to bude hodnotiť ďalej. Veríme, že sa podarí potvrdiť súbor záväzkov, čo sa týka reformy v našej krajine, 3 či 4 reformy, ktoré sú zásadné, ktoré ešte stále prebiehajú. E, sociálne zabezpečenie, verejné podniky, taktiež verejná administratíva, verejná správa a štvrtá reforma sa týka kompenzačných e, systémov. Táto dohoda s Medzinárodným menovým fondom bola prijatá tak trochu pod tlakom a zavezali sme sa e, plniť isté záväzky a nechceli by sme, aby to spomalilo rozvoj našej ekonomiky a rast našej ekonomiky, ktorý sme zaznamenali, ktorý je zatiaľ veľmi krehký. Samozrejme, vždy veľmi rade privítame pomoc Európskej únie, aby únia pomohla našej krajine v týchto úlohách, aby e, prejavila podporu takéto mladej tuniskej demokracii. Toľko teda niekoľko e, priorita z mojej strany. Chcel by som potvrdiť, e, že Tunisko je odhodlané pokračovať v veľmi úzkej spolupráci s Európskou úniou. Je to proeurópska krajina, snažíme sa to dokazovať aj činmi, snažíme sa predsedovať praxi, opatrenia, ako napríklad Leka Open Sky. Veríme, že táto partnerstvo bude mať aj konkrétnu podobu. Žiaľ, e, často e, sa ne využíva plne potenciál našich vzťahov, čo sa týka aj európskej pomoci. Myslím, že v Tunisku e, nie je dostatočné povedomie o tom, nakoľko Európska únia e, našej krajine pomáha. Chceli by sme to napraviť. V každom prípade Tunisko vzhliada k Európskej únii ako svojmu partnerovi. Myslím, že máme e, spoločné tie isté hodnoty demokracie, ľudských práv, slobody, naozaj Tuniský ľud pripisuje veľký význam týmto hodnotám. E, tuniská mládež v súčasnosti e, žije v tomto slobodnom priestore, nikdy e, nebude ochotná akceptovať návrat diktatúre. Naozaj je potrebné uvedomiť si, k akým významným zmenám v našej krajine došlo. Pred 7 rokmi Tunisko bolo úplne inou krajinou, Bolo to, bola to krajina v diktatúre, v despotickom režime Zaznamenali sme naozaj e, e, skutočný prerod, sme skutočnou demokraciou v pravom slova zmysle e, v našom regióne. Žiadna takáto iná demokracia neexistuje Čakajú nás v najbližších týždňoch ďalšie komunálne voľby, ktoré dokážu existenciu tejto našej mladej demokracie. Je treba venovať sa podpore e, našich vzťahov, najmä v týchto ťažkých časoch. E, ekonomicky sa spoliehame naozaj na Európsku úniu, e, ktorá dlhodobo vždy bola ochotná pomáhať Tunisku. Ďakujem. Merci bien. Ďakujeme pekne za vaše slova. Teraz nasleduje výmena názorov. Um, we, like give... Takže dám slovo kolegom, aby sa vyjadrili a potom budeme mať odpovede na naše otázky. To bude taká interakcia. Ako prvý bude hovoriť Arnaud Danžan za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda vlády, ďakujem za to, že ste prišli na schodu nášho výboru. Myslím, že si môžete byť istí, že eh, Turisko vnímame ako veľmi významnú krajinu. Prebiehajú pravidelne služobné cesty, delegácie, pozorne sledujeme e, zmeny vo vašej krajine. Myslím, že by sa nemal vyvíjať na Tunisko príliš veľký tlak. E, Tunisko e, sa často dáva za príklad iným krajinám, ale vašou hlavnou úlohou je pracovať na prospech vaši, vašich obyvateľov, vašich občanov. Nejde o to len, aby Tunisko bolo príkladné pre celý región, ide o to, aby to bolo prínosné najmä pre vašich občanov, aj keď prinášate veľký eh, pokrok eh, aj pre celý región. Ja som eh, pochopil, že sa chcete venovať prioritne ekonomickej oblasti, ale predsa len, ak dovolíte, ja by som sa ešte raz vrátil k otázka bezpečnosti pochopil som to tak, že sa ešte dajú veci zlepšiť. Spomenuli ste E, že medzi EÚ a Tuniskom v boji proti terorizmu e, je tu e, reforma bezpečnosti. A máme tu určitý program pomoci a asistencie, ktorý existuje pre spoluprácu a Rád by som počul niečo viacej o vašom hodnotení situácie. Tiež chápem, že bezpečnostné vzťahy vlastne tiež závisia od bilaterálnej spolupráce s jednotlivými krajinami, pretože Európska únia tu nemá výlučné kompetencie. A rád by som videl, ako sa konkrétne spolupracuje v tejto oblasti. Po druhé, už ste hovorili o tom probléme, ktorý máme aj my v Európe. To sú tí tzv. zahraniční bojovníci, ktorí pomáhajú teroristickým organizáciám v Libii, a Iraku. A v tejto súvislosti by som sa rád opýtal, či máte nejaké hodnotenie, čo sa týka eventuálnych návratov týchto bojovníkov v súvislosti s ich e, pomocou džihadu. Ďakujem. A teraz budú sa pýtať e, jeden po druhom, alebo odpoviete po každej otázke. Dobre, takže ešte štyria ďalší kolegovia sa chcú pýtať ako ďalší. Zague bude pani Veržia. Oui, euh, monsieur le premier ministre, bonjour. Takže pán premiér, vítam vás tu, tu sedím. A ja som nesmierne rada, že som si vás mohla vypočuť na našom výbore a je mi ľúto, že sme sa nemohli stretnúť minulý mesiac. A veľmi vás prosím, aby ste prijal moje ospravedlenie, že tomu stretnutiu nedošlo a súhlasím, keď hovoríte, že pomáha Tunisku znamená pokračovať v dopre, doprevádzaní Tuniska v, e, demo, v, dem, v rámci demokratického prechodu. My robíme, čo môžeme a nikdy sme nevyslali pozorovateľov na komunálne voľby, ale určite to teraz urobíme tento rok pod vedením nášho kolegu e, Fabia Castalda. Takže pre otázka komunálne voľby, to je dobré, ale taktiež je treba vedieť, aké budú kompetencie týchto samozprávnych celkov alebo tých obcí. Po druhé, viete, akú úlohu, domnievam sa, zohrala tiež e, o, ďalšia otázka, e, otázky demokracie už vidíme, e, že sa začínajú plniť aj konkrétne sľuby v praxi, ďalej e, e, dohoda o voľnom obchode. Mnohí z nás by boli uprednostnili skutočnú dohodu založenú na partnerstve, nie len o dohodu, ktorej ide o ekonomické otázky. Snažíme sa presadzovať aj to, aby všetci uvedomili, aké riziko táto dohoda predstavuje pre tuniské plnospodárstvo. Máme niekoľko otázok, e, ktoré e, sa e, toho týkajú, teda otázka olivového oleja. A okrem toho minulý týždeň taktiež som zastretla s rybármi z Arsisu a oni sa obávajú o otázku kvót na tuniaky. Či by ste nám k tomuto mohli niečo povedať ďalej, čo sa týka mobility? Myslíte si, že tieto aktuálne rokovania by umožnili vyvážené rokovania a nie len jednosmerné rokovania, teda readmisia e, osôb z tretich krajín do Turecka, to je jedna výzva, ale taktiež, aby to malo za následok viac výz pre Tunisanov. A ešte posledná vec, nebola by som to ja, keby som o tom nehovorila. Spomenuli ste otázku ľudských práv, áno. Už došlo k pokroku nepochybne, ale sú tu ešte stále dve eh, veľmi palčivé otázky, ktoré sa často spomínajú. Otázka mučenia, otázka policajného násilia. Ešte stále máte pred sebou dlhú cestu, veľmi dobre viete, viackrát sme už o tom hovorili. A mohli by ste nám tiež ešte niečo povedať eh, k, k otázke inštácie pravdy a zmierenia teda dôstojnosti, teda tá otázka prechodnej spravodlivosti, bola s tým spojená totiž veľká polemika mm, a veľmi rada by som poznala váš názor. Thank you. Colleagues, try and keep it to maximum three minutes. Ďakujeme pekne. E, ďalej za ECR, pán Jurek. E, merci, monsieur le Premier ministre, e, merci de vos informations, parce que... Ďakujem, pán predseda vlády, ďakujem za vaše informácie, som tu. Tunisko totiž je krajina, ktorá je aj zemepisne, aj politicky Európe veľmi blízka. Mám dve otázky. Poprvé, boli sme informovaní o náraste nelegálnej migrácie, imigrácie do Tuniska. Nie. Len uh, e, nelegálnej migrácie ako také, ale ide predovšetkým o občanov Tuniska, ktorí sú súčasťou tejto nelegálnej migrácie. Ako vnímate túto pozíciu svojich občanov ďalej? Druhá otázka. Informácie e, Inštitútu otvorených dverí. E, tento nás informuje o tom, že vo vašej krajine je istá netolerancia voči konvertovaným kresťanom. E, zaznamenali ste aj vy tento spoločenský fenomén. Nie je to politický fenomén, nejde totiž o právne formy diskriminácie, legálne formy diskriminácie, ale ide o diskrimináciu spoločnosti. Teda jednotlivci, ktorí sa rozhodnú nechať pokrstiť, stať sa kresťanmi, či majú dostatočnú ochranu u tuniských orgánov. Ďakujem. Thank you, Mr. Ju- Ďakujeme, pán Jurek, za zelených pána Marsejezi. Ďakujem pekne. Ja by som rád položil niekoľko otázok. Pre nás Tunisko nie len susedná krajina, je to náš spojenie, je najmä v aktuálnej situácii je to jediná krajina spomedzi krajín Magrebu, ktorá je naozaj rozbehnutá v tomto demokratickom procese. A práve preto sme dosť šokovaní často, keď vidíme, ako Niektoré krajiny Európskej únie sa stávajú k Tunisku, e, vnímajú Tunisko len ako susednú krajinu, nie ako krajinu, ktorá naozaj je na tejto ceste demokratizácie. To trvá istý čas. Ja som Španiel, ja to veľmi dobre viem. U nás sa to nikdy nezastavilo. Vždy tento proces pokračuje, ale zároveň chcem povedať, že vás plne podporujeme v tomto procese. Mám niekoľko otázok to, čo ste spomenuli o prechodnej spravodlivosti, som eh, pochopila, ale predsa len máme isté obavy s tým spojené. Chcem sa opýtať, aká je situácia s súdnym sledovaním, čo sa týka komplicov s Benaliho režimom a taktiež práva obetí na eh, reparácie na nejaké odškodnenie. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť ďalej. Čo sa týka dohody o chode, ja s vami súhlasím, musí to zhrňať symetriu, progresívnosť, to je veľmi dôležité. A tiež sa chcem opýtať, čo si myslíte o tom, aby táto obchodná dohoda bola e, podrobená klimatickej dohode z Paríža a taktiež e, bola podrobená cieľom udržateľného rozvoja. Myslím, že e, je na mieste presadzovať taký obchod, ktorý bude spravodlivý a udržateľný pre všetkých. Čo sa týka energetických systémov, Mm, videl som viacero štúdí, ktoré sa týkali Tuniska. Je tu teda dohoda z Paríža. Myslíte si, že v súčasnosti ste na ceste k plnej dekarbonizácii Tuniska? A aký dátum by ste vedeli určiť ako nosný? A ešte posledná otázka z pohľadu životného prostredia, ale ekonomiky. Fosfáty, to je veľmi dôležitý sektor v Tunisku. Chcem sa opýtať, e, v Európskej únii sa práve reformuje miera kadmia, ktorá bude prípustná. Chceme, aby tá úroveň bola čo najnižšia, aby sme dokázali efektívne chrániť verejné zdravie a životné prostredie. Čo by bolo potrebné urobiť, aby sme poskytli podporu aj vášmu sektoru, aby ste aj vy dokázali splniť tieto prísne normy? Thank you. We come to our final Dobre, takže posledný rečníci, najprv pán Castaldo. Ďakujem pekne. Aj vám, pán predseda vlády, je mi veľkým potešením a cťou že vás tu dnes môžeme privítať v našom výbore. Už som viackrát mala príležitosť eh, zúrazniť význam vašej krajiny v celom regióne. Ja som už v minulosti pôsobila ako spravodajca Európskeho parlamentu pre Tunisko. Samozrejme tiež eh, veľmi vítam s veľkým potešením eh, ústavné reformy, institucionálne reformy, ktoré prebiehajú v krajine tiež veľmi rád povediem túto pozorovateľskú misiu, ktorá prebehne e, na budúci týždeň pri prostredí komunálnych volieb. Chcel by som sa opýtať na niekoľko vecí, ak dovolíte. V tejto súvislosti viem totiž, že v minulosti e, došlo k istým blokádam na úrovni e, nezávislých volebných komisí. Zaznievala dosť ostrá kritika niektorí predsedovia museli odstúpiť. Chcem sa opýtať, či to prostredie, celková atmosféra, či sa zlepšila, čo sa týka fungovania týchto volebných eh, komisí a či je zaistené, aby sa prijali všetky kroky, ktoré sú potrebné pred začiatkom volieb. A ešte sa chcem opýtať, aký politický dopad eh, predpokladáte, budú mať tieto voľby na národnej úrovni. Ide o komunálne voľby, ale prebehnú vo všetkých mestách, vo všetkých e, obciach a v krajine. E, iste sa rôzne politické strany budú pokúšať e, využiť to a môže sa to prejaviť aj na celoštátnej úrovni. Ďalšia otázka sa týka Líbie, to je tak trochu ten opačný extrém. Videli sme počas tzv. arabskej jary, rôzne snahy o tranzíciu. Jednak e, extrémne pozitívny príklad vašej krajiny. Tunisko sa naozaj e, snaží e, politicky, demokraticky presadzovať pozitívne zmeny. Na druhej strane je tu libyská nestabilita, ale predovšetkým otázka zdravia pána Aftara. Teda chcem sa opýtať, aký dopad podľa vás má jeho zdravotný stav na stabilitu a tiež e, aký dopad e, to má na ochranu hraníc. Viem, že ste prijali významné kroky z hľadiska e, ochrany hraníc. A čo sa týka ešte čiernej listiny, naozaj veríme a dúfame, že čoskoro sa podarí presadiť kroky, ktoré boli prislúbené, aby sme čo najskôr dosiahli stiahnutie Tuniska z, to, z tejto čiernej listiny. Ešte na záver jedno pozitívne konštatovanie. Všimol som si, že 48% kandidátov sú ženy, 33% eh, kandidátov sú mladí ľudia. To je veľmi pozitívny signál účasti občianskej spoločnosti v týchto voľbách. Ďakujem. Fabio Castaldo a now Michael Gáler. A teraz Michael Gáler. Attention, je vais parler en allemand. Áno, ďakujem. Ja budem hovoriť po nemecky pre zmenu. Pozor. Takže prosím, nastavte si kanál. Vítam vás srdečne, pán premiér. Som rád, že krátko pred komunálnymi voľbami sem prichádzate. Ja som mal tú česť. Wow. Je to tretí kanál, kanál číslo 3, už to je Dobre, takže prosím, nastavte znovu časomieru. Takže znovu to dáte na nulu. Ďakujem. Vítam vás, pán premiér. Krátko pred komunálnymi voľbami som tomu predovšetkým rád, že ste tu. Ja som bol prvým hlavným pozorovateľom Európskej únie v roku 2011, čo sa týka e, zhromaždenia kvôli e, novej ústave. Takže Komunálne voľby prichádzajú trošku teda neskoro, ale som rád, že sa končia budú konať a taktiež som rád, keďže už v roku 2011 toto bolo jedno z odporúčaní, aby aj ozbrojené zložky mohli hlasovať, pretože samozrejme aj policajti, aj vojaci sú občania a myslím si, že je správne toto rozhodnutie a je to aj v podstate úplne normálna vec. Ďalej, čo týka toho, čo povedala kolegyňa Veržia, to by som doplnil, Ďalej kompetencie komunálnych alebo politikov, miestnej správy, samozprávy. Možno by sme ste toto mohli využiť k nejakej reforme celkovo štátnej správy. Viem, že celkovo jedným problematickým aspektom, že tá centrálna štátna správa je dosť taká ťažkopádna a možno by sme mohli delegovať niektoré kompetencie smerom na regionálnu miestnú úroveň a by to bolo celé efektívnejšie, ale taktiež si myslím, že jeden z dôvodov, prečo ste pristali na tom e, zozname, na tom čiernom zozname, tak to je kvôli nedostatočnej spolupráci a transparentnosti zo strany e, samozprávy na komunálnej úrovni, takže možno by ste to tam mohli využiť, aby sa to zlepšilo. Ďalej otázka k dedičnému právu alebo k dedičstvu. Hovorili ste o tom, aký bude nakoniec ten výsledok, keď muži a ženy budú mať potom rovnaké práva, alebo tu bude len určitá možnosť, že sa každý bude môcť rozhodnúť, že niekto využije e, civilné e, dedičské právo a iný zase to islamské. Takže ako to bude? Už sa hovorilo o tom možnom návrate podozrivých osôb, osôb podozrivých z terorizmu, džihadistov. Ešte podobná otázka. V niektorých krajinách máme problém s navracaním tuniských občanov, ktorí sa u nás zdržiavajú ilegálne aj u nás v Nemecku. V minulosti sme mali pár takých procedurálnych otázok, takže je to už medzi tým doriešené? To by sme určite uvítali. A posledná otázka. Mohli by ste prosím ešte upresniť, čo týka cestovného ruchu, ako to vyzerá s konkrétnymi číslami, Samozrejme, to porovnávate s rokom 2010. Takže ako to vyzerá v porovnaní s týmto obdobím, dúfam, že aj mnohí Európania navštevia Tunisko, aby sme mohli takto podporiť vaše hospodárstvo. Ďakujeme, Michal Gáler. A posledný rečník, to je kolega Miňan Mon. Ďakujem, vítam pán pre, vás, pán premiér. keď chcem sa ospravedlniť, keďže som prišiel trochu neskôr. Vy už ste medzi tým hovorili. Takže, ja som bol na výbore pre rybolov. Vy ste taktiež boli ministrom pre rybolov pred pár rokmi. Veľmi som rád, že ste sem prišli medzi nás. Predovšetkým chcem vzdať poctu vám za ten pokrok, e, ktorý ste zaznamenali, čo týka demokratického procesu, napriek tomu, že tam boli veľké procedurálne prekažky a taktiež obrovská výzva terorizmu. Ale vy ste skutočne modelovou demokraciou, ste vzorom pre iné krajiny, ako som povedal, preto vás tu vrúcne a vrelo vítam. A mohli by ste prosím upresniť ten štát, ktorý si predstavujete, že týka vášho vzťahu s Európskou úniou. Vy už pár rokov máte taký pokročilý štatút, ehm, ste súčasťou nášho susedstva, takže možno by ste mohli sa k tomu nejak viac vyjadriť. Ja som hovoril s komisárom Hánom a trval som na tom, že mám, keďže tu máme nedávne uznesenie na túto tému, a potrebujeme tu, aby sa naďalej eh, zachoval nástroj na podporu európskeho susedstva v rámci eh, nástroja 2020. Toto je zásadný nástroj a Tunisko z neho malo obrovský prospech, viac než aj akákoľvek iná krajina. Ďalej, čo sa týka cestovného ruchu, prosím, poskytnite nejaké čísla a taktiež čísla v súvislosti so zahraničnými investíciami. Hovorili ste, že zamestnanosť je v podstate takou vlajkovou loďou turistickej revolúcie a Myslím si, že taktiež zásadne sa pozrieť na úroveň zahraničných investícií v Tunisku. A taktiež prosím v číslach, ako to vyzerá s migračnými tokmi z Tuniska do Európskej únie. je tam problém s ilegálnou imigráciou a ako fungujú dohody v súvislosti s mobilitou, aby sme podporovali tuniských profesorov, študentov, vedcov a tak ďalej, ktorí by prichádzali do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme všetkým kolegom za mnohé otázky, príspevky do diskusie. A teraz pán Šahed dostáva 10-15 minút, aby sa vyjadril týmto otázkam. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky a pripomienky. Aj pre nás je to príležitosť ako pravdepodobne vyjasniť určité záležitosti, ktoré nie sú úplne jasné aj v oblasti médií. My si uvedomujeme, že pravdepodobne, eh, pravdepodobne takisto máme problémy v komunikácii o tom, čo sa deje v Tunisku a táto komunikácia sa musí zlepšiť a musia sa podávať správne a podrobnejšie informácie. Vy ste sa vyjadrili k celému radu tém. Hovoríme o bezpečnostnom programe s Európskou úniou. E, častokrát je jednoduchšie rozvíjať bilaterálnu spoluprácu, než spoluprácu s Európskou úniou. To je pravda. Ale čo sa týka e, týchto programov, myslím, že došlo k istej blokade. Najbližších dňoch by sa to malo odblokovať. E, čo sa týka problému, peniazy z Tuniska v Syrii, v Líbii. No, my v Tunisku sme pocítili isté e, e, čísla, zhruba 3000 Tunisanov, ktorí odišli. To sú čísla, z ktorých vychádzame my. A neustále sa to aktualizuje. Mnoho z nich prišlo o život v konfliktných zónach. A viacero z nich je takéž vo vezení. Vyslali sme tiež pravidelne bezpečnostné misie, aby sa aktualizovali tieto zoznamy, aby sme mali podrobnejšie informácie k dispozícii. Ako sa teda staviame k tejto výzve? Je to výzva, s ktorou sa potýkajú všetky európske krajiny. Keď sa stretávam s predsedami vlády, všetci sa na to pýtajú k tejto otázke návratu týchto v podstate teroristov. My sme v Tunisku odhlasovali zákon v roku 2015, ktorý sa týka boja proti terorizmu a boja proti praniu špinavých peňazí Misia Gafi, ktorá prišla, a prišla pred prijatím tohto zákona. Tento zákon teda stanovuje, že všetci turistania, ktorí sa zúčastnili e, činnosti teroristickej skupinosti, sú, e, sú automaticky zadržaní na letisku z dôvodu účasti na terorizme. Právny rámec nám teda umožňuje prijať takýto krok. Samozrejme, chceme konať veľmi opatrne, pretože zdôrazňujeme, eh, eh, že to, čo sa udialo v dôsledku porážky eh, islamského štátu pri Mosule, v podstate má za následok, že sa presúvajú títo operační bojovníci do Líbie. Pre nás je však otázka bezpečnosti vysoko prioritná, týka sa to aj vzťahu e z EÚ. Tunisko eh, jednoznačne chráni južnú hranicu Európy, tak toto trochu je aj v otázke terorizmu, pretože útoky, ktoré sa uskutočnili aj v kontexte Líbie, išlo útoky v Manchestri, ak sa nemýlim, pravdepodobne boli pripravené v Líbii, teda sú tu jasné prepojenia a budeme musieť byť trošku obozornejší my sa snažíme e, zvyšovať bezpečnosť na našich hraniciach s Líbiou a je s našimi partnermi z Nemecka. A sme rozšírili elektronické vybavenie na tejto hranici. Mm. Snažili sme sa tak dlho, ako to bolo možné, ponechať hranicu medzi Líbiou a Tuniskom otvorenú z dôvodu prejavu bratstva, priateľstva k líbyskému národu. Snažíme sa teraz veľmi opatrne pristupovať k možným infiltráciám. Nechceme zatiaľ však hranicu úplne uzavrieť. Domnievame sa, že je to doplnkový parameter pardon, v oblasti hrozby, bezpečnostnej hrozby. Tunisko sa snaží neustále upravovať svoj prístup k otázkam bezpečnosti. Snažíme sa vyvíjať taký prístup, ktorý bude založený na rôznych aspektoch, samozrejme na, na otázke bezpečnosti, ale taktiež sa snažíme orientovať na vzdelávanie výchovu mladých, e, taktiež, aby sme týchto mladých ľudí dokázali lepšie nasmerovať, aby e, sa vôbec neuberali cestu terorizmu. Máme vypracovanú národnú stratégiu na boj proti terorizmu a extrémizmu ktoré je postavené na viacerých pilieroch, e, na kultúrnom pilieri, na e, pilieri vzdelávania, výchovy. E, chceme sa venovať práve podchyteniu mládeže, ktorá je možno trošku znechutená, zúfala a ktorá je vystavená tomuto riziku. Toto, čo sa deje v Európe, došlo k viacerým prípadom terorizmu v Európe. V súčasnosti hrozba sa nachádza všade počítačová kriminalita, eh, sú to prípady eh, občana Tuniska, ktorý sa dopustil eh, atentátu v Nemecku, keď odišiel z našej krajiny pred 15 rokmi. Bol to len taký malý delikvent a radikalizoval sa až tu v Európe. Teda tá hrozba je veľmi dynamická. Prostredie sa mení, preto je spolupráca vysoko dôležitou oblasti bezpečnosti. Je to globálna hrozba ktoré sme vystavení, a tieto zmeny sa e, vyskytujú všade. Preto si myslím, že musíme posilniť e, našu spoluprácu a výmenu informácií o mnoho viac. Ďalšia dôležitá téma, komunálne voľby. Je to veľmi dlhý proces, aby sme dostali do tohto štádia. Presadili sme e, tri kroky územné e, rozdelenie, je treba si uvedomiť, e, že e, tretina obyvateľstva našej krajiny nebola pokrytá žiadnou samozprávnou jednotkou. Museli sme to teda na novo všetko pokryť, tak aby všetci mali prístup k službám na úrovni samozpráv miesta a obcí. Ďalej druhá vec, volebný zákon, ako som už spomenul, tento volebný zákon umožnil vyššiu účasť žien a mladých ľudí, takých ľudí s dozižnou mobilitou. My sme totiž vo volebnom zákone zaujali tieto zmeny ďalej po tretie. Kódexy, eh, ktoré určujú prenos právomoci na regióny, toto je tiež veľmi zásadný krok v Tunisku, aké teda právomoci sa prenesú na regióny. Aj to zahrňa dosť podobné diskusie Je to tiež diskusia o tom, ako sa postaviť dvom ďalším veľkým výzvam, pretože v rámci decentralizácie ide o ľudské zdroje a o finančné e, zdroje, ktoré majú k dispozícii tieto regióny. Teda je potrebné e, doplniť e, oba druhy týchto zdrojov. Je to proces, ktorý možno niektorých, u niektorých vyvoláva strach. Um, je to však proces, e, ktorý potrvá istý čas, e, niekoľko rokov. Viem, že by v viacerých člen- členských štátoch EÚ sa ešte stále vedú diskusie. E, jeden belgický priateľ by dnes hovoril, že v belgickej tlači sa neustále rozoberá otázka decentralizácie právomoci, teda ani u vás um, tento proces ešte nie je uzavretý. E, čo sa týka olivového oleja, konkrétne domývame sa, že my, keďže sme požiadali Európsku úniu o, kvóta navyše, o kvóty navyše, je to totiž veľmi dôležitý produkt pre Tunisko. Nechceme to robiť niečo za niečo. Urobili sme teda tento krok, predložili sme žiadosť nášmu partneru Európskej únii. Pani Veržia, vaše vystúpenie je naozaj historické v Tunisku. Všetci eh, vás poznajú, poznajú vaše slova úplne na spameť. Čo sa týka dohody o voľnom obchode, teraz prebieha v našej krajine významný ekonomický eh, prerod. Sú tu tiež veľké tlaky po tom, čo sa udialo počas revolúcie. Viacero vlád bolo nútených zamestnaných štátnych zamestnancov. Eh, tiež eh, teraz E, čo sa týka dobrovoľného odchodu do dôchodku. E, to sa snažíme riešiť. E, a teraz isté združenia majú dosť veľké obavy. My sa snažíme viesť dialog s Českou spoločnosťou, s mimovládkami, aby sme si uvedomili, že táto dohoda o voľnom je príležitosťou pre Tunisko, ak sa to správne nastaví, ak sa zohľadnia princípy ako symetria, progresívnosť, naša E, ekonomika je disymetrická a preto bude potrebné vypracovať e, cestovnú mapu, akýsi plán. Mm, nesmiem zabúdať, že viac ako 75 nášho obchodu priebieha s Európskou úniou. Je to náš najvýznamnejší partner. Máme e, zhruba 2500 firiem z Európskej únie, ktoré pôsobia v Tunisku. Teda naozaj táto dohoda o voľnom obchode je významným e, ukotvením týchto našich dlhodobých obchodných vzťahov. Ďalej, e, prechodná spravodlivosť, e, stanovenie pravdy dôstojnosti. Toto nie je jediný nástroj, ktorý umožňuje existenciu tejto prechodnej spravodlivosti rozhodli o tom zastupcovia ľudu. Poslanci 31. mája to odhlasovali bola možnosť nechať to pokračovať ešte jeden rok. Poslanci sa však domnievali, že tak ako to je teraz nastavené, by sa to malo zastaviť 31. mája. To neznamená, že táto prechodná spravodlivosť sa úplne zastaví. Myslím si, že to, že sa to odhlasovalo v parlamente, znamená, že e, táto prechodná spravodlivosť, e, teda e, ten princíp pravdy dôslednosti sa trošku vzdialil svojmu pôvodnému zámeru dajme tomu, čo sa týka eh, odmeňovania eh, štátnych eh, zamestnancov. Snažíme sa teraz nájsť mechanizmus, ktorý umožní lepšie sa vysporiadať s minulosťou v Tunisku. V každom prípade tento proces, ktorý už začal, aj výsledky odporúčania, toto všetko bolo odkomunikované, aby boli pokryté všetky prípady. Čo sa týka cestovného ruchu ďalej, ako viete, boli sme zasahnutí troma útokmi, teroristickými útokmi v roku 2015. To malo dopad na cestovný ruch. Odvtedy eh, dosta, eh, došlo k zmene eh, v oblasti cestovného ruchu z Alžírska a z Líbie. Prichádza najviac turistov, najmä z Alžírska 2,5 milióna. A čo sa týka bezpečnostných opatrení, Zaznamenali sme významný nárast e, aj európskych turistov. V priebehu roka 2017 sme e, prijali zhruba 7 miliónov turistov, zhruba 3 milióny z Alžiska, z Líbie, 2 milióny z Európy. To je veľmi významný e, náraz, najmä Francúzi, Nemci a Taliani. Myslím, že vyhliadky do budúcna sú veľmi priaznivé aj na tento rok. Očakávame zhruba 8 miliónov turistov, pričom ešte stále čakáme, že eh, porastie aj počet eh, turistov z Európskej únie. Eh, nelegálna imigrácia, myslím, že to, čo sa udialo tento rok, aj v kontexte situácie v Líbii, zaznamenali sme naozaj abnormálnu vlnu v Tunisku v dôsledku situácie v Líbii. Snažili sme sa túto vlnu zastaviť, čo sa týka spolupráce a mobility. My sme otvorení akýmkoľvek formám spolupráce, čo sa týka readmisie, otvorenia kvót pre Tunisanov. Myslím, že imigrácia z Tuniska, myslím, že e, e, naši emigranti sa spravidla integrujú veľmi dobre, aj keď sú samozrejme aj výnimky. Máme e, emigrantov z našej krajiny, ktorí sú viac menej vo všetkých krajinách Európy a dosť významne prispievajú aj k rozvoju našej ekonomiky. Čo sa týka uhlíka, prepáčte, na to nedokážem odpovedať, to bolo veľmi ťažké pre mňa vaša otázka. Čo sa týka násilia policajných zložiek, mučenia, Isté, že myslím, že aj v európskych krajinách sú takéto prípady, aj tu sú súdne konania, šetrenia. V prípade, že došlo k takýmto prípadom, e, boli e, pachatelia e, stíhaní, taktiež bola pozastavená ich činnosť, boli riadne e, potrestaní. E, snažíme sa neustále učiť e, z našich skúseností. Tento proces zmien prebieha veľmi intenzívne v rámci boja proti terorizmu, v rámci ďalších krokov sme vystavení veľkým výzvam, sme vystavení novým formám extrémizmu, terorizmu. Všetky tieto útoky spôsobujú, že sme veľmi opatrní, obozretní Chceme, aby to všetko prebehlo pri dodržaní zákona, ale ľudskej dôstojnosti predovšetkým. Ešte raz zdôrazňujem, že treba si uvedomiť, aké zásadné zmeny prebehli v Tunisku. Je to naozaj radikálna zmena. Mnoho európskych krajín, pravdepodobne Španielsko, zaznamenalo podobné skúsenosti. Len 7 rokov od revolúcie zatiaľ uplynulo. Tunisko má za sebou eh, veľmi eh, bohaté dejiny teda týchto 7 rokov e, je veľmi krátke obdobie v našej spoločnosti, našej krajiny. V oblasti bezpečnosti sa snažíme e, veľmi e, intenzívne veci zlepšovať. Vždy sme mali veľmi dobré susedské vzťahy s našimi kraj- susednými krajinami. Teraz sme vystavení teroristickým hrozbám. Tunisko čeli útokom práve preto, že je to demokratická krajina. Myslím, že zmeny, ktoré u nás prepadli, naozaj boli radikálne Očakávame, že Európska únia bude prejavovať podporu našej krajine. Netýka sa to len ekonomickej podpory, ide aj o výzvy geopolitické, strategické, nejde tu len o ťažkosti v hospodárskej oblasti. My sa snažíme presvedovať tie isté hodnoty, ktoré dodržujete aj vy tu v Európe. Mladí Tunisania išli do revolúcie s tým, že chceli žiť v slobode, demokracii. Myslím, že s našou krajinou e, sa veľmi dobre podporuje partnerstvo, pretože u nás e, je vysoká míra vzdelania obyvateľstva, taktiež e, ženy majú veľmi dobré postavenie. Vždy sme dodržiavali rovna, rovnoprávne postavenie mužov a žien v spoločnosti, aj čo sa týka mzdového ohodnotenia. Odhlasovali sme nedávno veľmi významný zákon na boj proti násiliu na ženách Domnievame sa, že náš hlavný spojenec Európska únia by mala stať po boku Tuniska v týchto dôležitých časoch. Viem, že času je málo, preto už nemôžem ďalej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Šlahet. A ďakujeme aj za tuniský parlament. Zodpovedali ste veľmi detálne všetky otázky a príjmite poďakovanie našeho výboru AFETu, ktorú, ktorý navštívi 16. až 20. júla. Aj keď presné dátumy ešte nie sú známe, navštívime tak Tunisko ako aj Alžír, ale budeme samozrejme pokračovať v našom dialogu. Chceli by sme vám e, zaželať e, príjemné stretnutie s predsedom Tajaným dnes po obede a potom príjemnú cestu do Luxemburska a Holandska e, na bilaterálne stretnutia. Chceli by sme sa vám opätovne poďakovať, e, že ste prišli a že ste si vyhradili čas na diskusiu o e, záležitostiach vašej krajiny, ktoré sú aj pre nás veľmi dôležité. A samozrejme, a chceli by sme aj poďakovať za výbornú prácu, ktorú odváža, odvádza váš veľvyslanec tu v Bruseli. A ďakujeme a všetko dobré. Colleagues. Kolegyne, kolegovia, máme časovisko z niekoľkých minút, takže teraz prejdeme na bod 16 programu. Chcel by som privídať eh, pána Najzara Chajraláha, námestníka ministra zahraničného veci Iraku, Vítajte na zasadnutí našeho výboru. Je nám veľkou cťou, že ste prišli do Bruselu. Pán Chajralách prichádza do Bruselu vo vhodný čas, pretože hovoríme o dohode o spolupráci s EÚ a vašou krajinou s Irakom. Ako viete, Európsky parlament e, musí túto dohodu schváliť predtým, než vstúpi do platnosti. Hovorili sme už o niekoľkých bodoch včera a veci napredujú vo vašej e, krajine. Kuwait hostil konferenciu o rekonštrukcie Iraku a e, o niekoľko dní budeme svetkami vašich národných volieb. Zaujíma nás preto na váš pohľad e, o tom, kam sa uberá vaša krajina a videli sme, že iracká vláda sa chcela znovu získať rovnováhu eh, vo vašom regióne a osloviť viac eh, ľudí. A zaujíma nás aj váš pohľad na priority zahraničnej politiky Iraku a, a zahranično-politický kontext. Ja by som vám preto navrhol, že vám dám slovo na 10-15 minút a potom budeme mať eh, čas na rozhovor. Takže vitajte, nech sa páči a máte slovo. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Oceňujem túto príležitosť eh, stretnúť sa s vami v Bruseli. Vzťahy medzi Irakom a Európskou úniou je jedna z našich priorít v zahraničnej politike. Chceli by sme spolupracovať eh, na dlhodobom vzťahu. Myslíme si, že Európska únia je, je tým najdôležitejším partnerom prechode Iraku na demokratickú spoločnosť a pracujeme naozaj veľmi tvrdo na to, aby sme pretavili toto dlhodobé partnerstvo do úspechu v Iraku. Sme zaznamenali v posledných rokoch niekoľko úspechov. Podarilo sa nám vytvoriť národnú koalíciu. Potom, ako sme sa zjednotili v boji proti Daešu a e, získali sme zo strany OSN logistickú podporu, vojenské poradenstvo a vyrovnali sme sa s bojovníkmi Daešu na e, zemi a v súčasnosti chceme bojovať s koreňovými príčinami terorizmu spolu s koaličnými jednotkami pretože pokiaľ sa s nimi nevyrovnáme, povedie to k ďalšej radikalizácii v Sýrii, v Líbii, v Jemene. A preto si tento región vyžaduje stabilitu. Preto sa snažíme vytvoriť určitý umiernený koncept spolupráce v regióne. Chceli by sme mať dobré vzťahy s našimi susedmi a ostatnými arabskými krajinami v regióne. A to je nesmierne zložité a e, to je aj tá hlavná výzva, pretože sme odhodlaní nebyť e, súčasťou e, nejakých aliancií, ale chceme pozitívne prispievať k bezpečnostnej situácii v regióne. Chceli by sme zabezpečiť, že budeme súčasťou síl, ktorý zmiernia napätie v regióne. Stretli sme sa s Tureckom a Iránom a hovoríme s nimi napriek obrovským rozdielom a chceme riešiť veci mierovo s našimi susedmi. Avšak sme presvedčení o tom, že v nadchádzajúcich rokoch eh, budú pre tento región veľmi zložité nielen pre Irak, ale pre celú oblasť. Eh, preto spolupracujeme s európskymi krajinami a s Európskou úniou. To nám pomôže, pretože chceme vytvoriť nový koncept vzťahov, kde je hlavným leitmotívom spolupráca, spolupráca v oblasti životného prostredia, vodných zdrojov, obchodu a investícií a chceli by sme vyzvať aj naše susediace krajiny, aby boli súčasťou rekonštrukčného procesu Iraku. Nejde iba o novú výstavbu, ale o to, aby sa Irak znovu postavil na nohy od, a to od 80. Eh, rokov. Čiže to je veľká príležitosť. Máme ako iracká vláda zodpovednosť za to, aby sme vytvorili nové obchodné Um, prostredie a pritiahli zahraničné podniky. To samozrejme nebude jednoduché, pretože máme tu štruktúrálne a infraštruktúrálne problémy, ale príjmame také postupy a také rozhodnutia, aby iracká vláda urobila z Iraku dobré podnikateľské prostredie. Sme presvedčení o tom, že Európa by mohla Iraku pomôcť a urobiť z nás eh, akýmsi strediskom regiónu. Máme mnoho delegácií s Európskou úniou, kde sa skúma predovšetkým pokrok v bezpečnostnej oblasti. Som presvedčený o tom, že v Iraku je už nová situácia, avšak predchádzajúce eh, eh, skúsenosti so sektárskymi rozdielmi komplikujú situáciu. Chceme preto vytvoriť nové prostredie, kde pokusy určitých eh, politické skupiny sa snažia podporiť tieto sektárske eh, rozdiely, ktoré by však nemali vplyv na iránskú eh, politiku. Tieto rozdiely sa nezahľadia pravdepodobne tieto voľby, avšak do budúcnosti túto nádej máme, aby sme urobili ďalšie kroky smerom k demokracii. A je to reálna záležitosť. Hovoríme o e, mierovom prechode síl. Tento proces sa zatiaľ neuskutočnil v iných arabských e, krajinách. A takisto aj kultúra volieb je nesmierne dôležitá pretože v Iraku a v Bagdade sa prejavuje vola po kandidátovi, ktorý by predstavoval protiváhu miestnym voľbám. Hovoríme samozrejme o právnom štáte, predovšetkým jeho nastolenie po boji s terorizmami nielen proti Daešu, ale od roku 2003. A tým sa uberá aj smerovanie vládnych politík na vytvorenie partnerstiev pri vybudovaní národnej koalície a spojenectvom z NATO pri vytvorení čora najprofesionálnejších ozbrojených síl. Samozrejme, budovanie kapacít, ktoré zastrešuje Európska únia za ostatné desaťročie, je nesmierne dôležité a je dôležitou súčasťou nášho vzťahu. Sme presvedčení o tom, že budovanie kapacít a e, školenie je niečo, čo Európska únia môže Iraku poskytnúť, zvlášť v oblasti ľudských práv a v ďalších e, kritických súčastí politického prechodného obdobia. Európska únia je za irackú jednotu. Sme presvedčení o tom, že pred nami stojí obrovská výzva nielen v oblasti rekonštrukčného procesu, ale aj v oblasti zastúpenia miestnych samozpráv, aby sme mali inkluzívnu reprezentáciu Ramadíčanov a Salahadíčanov a takisto aj politických menšín. Preto chceme, aby miestne voľby boli presunuté na budúci rok a aby sa vytvoril e, priestor pre ľudí v jednotlivých provinciách a oblastiach. Tieto voľby e, predstavujú skutočnú príležitosť aj pre opozíciu, e, ktorá utiekla predtým do Amánu a Turecka teraz majú zaručený proces v rámci ústavy a môžu sa zúčastniť všeobecných volieb. Toto je e, situácia, s ktorou sme veľmi spokojní. A chceme, aby e, s pomocou úsilia vlády sa ľudia, ktorí museli utiecť zo svojich domovov, mohli do nich prinavrátiť organizácia, ktorá tento proces podporuje, tým máme na mysli OSN, ako aj špecializované agentúry Európska únia a ďalšie mimovládne organizácie. Sme presvedčení o tom, že toto je veľká výzva, avšak musíme sa uberať jednoznačným smerom do budúcnosti a dúfame, že toto prechodné obdobie smerom k demokracii sa uberá správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán námestník ministra, za vaše krátke, ale o to konkrétnejšie pripomienke. Teraz máme čas na diskusiu. Mm, navrhol by som, aby som dal slovo našim kolegyňam a kolegom a potom budete mať príležitosť odpovedať pánu Ardažan za EPP. Merci, le... Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem vám, pán minister, za vašu prezentáciu. Irak sa dostáva do fázy stabilizácie, ktorá je zásadná. Veríme, že to bude menej chaotické obdobie ako v posledných rokoch. A z tohto pohľadu som presvedčený, že Európska únia naozaj je, v tomto musí zohrávať svoju úlohu. Chcem privítať vaše pozvanie. Myslím, že na mieste budeme mať možnosť oboznámiť sa s problematikou. Myslím, že je najvyšší čas, aby naše zhromaždenie malo možnosť vycestovať do Iraku. Naša uh, inštitúcia bola príliš e, možno bojazlivá, je mi to ľúto. Dúfam, že využijeme túto príležitosť, e, dúfam, že sa budeme venovať otázkam bezpečnosti, ale tiež otázkam riadenia správy, pretože ako ste spomenuli na záver vašho, vašho vyjadrenia, otázka riadenia správy najmä na územia, ktoré boli získané od islamského štátu, to je kľúčové pre zachovanie trvácnosti, stability a taktiež, aby sa predišlo návratu tejto teroristickej skupiny. Chcel by som sa opýtať na miesto Európskej únie. Niekedy si totiž kladiem otázku, najmä v kontexte bezpečnosti. Spomenuli ste, že je to jedna oblasť spolupráce. Tu očakávate, že Únia bude aktívne. Chcem sa opýtať, či toto miesto, túto pozíciu Únie ne prebrali už USA a Irán. Ak by som mohol spomenúť, že dve krajiny veľmi významne zastúpené po boku Iraku. Myslíte si naozaj, že ešte stále je tam pre nás miesto? keď už tieto dve krajiny eh, prevzali dosť veľa priestoru v oblasti bezpečnosti? Ak áno, aká podľa vás by bola osobitne úloha pre Európsku úniu vyčlenená v tomto kontexte? Ďakujem. Ďakujeme, pán Daržant. Chceli by ste odpovedať na to, pán minister? Ďakujem eh, veľmi pekne. Oceňujem vašu otázku. Vaša otázka je skutočne dôležitá, pretože jednou z vecí, ktorá leží na srdci našej vláde, ako vytvoriť správne podmienky na oslobodených územiach vytvoriť tam pracovné miesta a aby sme vytvorili príležitosti pracovať pre ľudí tým, že pritiahneme spoločnosti, aby investovali do oblasti. A keď hovoríme o investíciách, tie predstavujú ideálnu príležitosť pre snahy irackej vlády o rekonštrukcie, pretože musíme predovšetkým venovať množstvo zdrojov na stabilizáciu a obnovenie základných služieb v oblasti. Avšak e, riaditeľia zahraničných spoločností zodpovedných za výstavbu nemocníc, e, diálnic a infraštruktúry, tá je nesmierne a dôležitá, rovnako dôležitá. Myslím si, že spolupráca s Európskou úniou je kritická, pretože žiadne iné krajiny toto poskytnúť nemôžu, ani Spojené štáty americké, keď hovoríme o vytvorení nových kapacít a školení. Európska únia sa naozaj veľmi intenzívne angažuje v tomto zmysle v Iraku, rovnako ako aj v oblasti ľudských práv a právneho štátu, tým, že poskytuje poradenstvo našej vláde. Toto je nesmierne dôležité, pretože som presvedčený o tom, že tá tradícia Európskej únie, kde podporuje krajiny v prechodných obdobiach, je veľmi silná a e, žiadne iné zoskupenie štátov nemôže poskytnúť e, a naplniť a zastať takúto úlohu. Je veľmi dôležité takisto pripraviť aj bezpečnostnú reformu, ktorá by tak irackú vládu, ako aj ozbrojené sily primela implementovať tieto zmeny. A v súčasnosti táto reforma prebieha a snažíme sa vytvoriť e, dobrú dôveru medzi bezpečnostnými agentúrami. Myslím si, že školenia sudcov a vytvorenie pre nich určitých príležitostí, aby mohli implementovať kritéria právneho štátu, sú nesmierne dôležité. Myslím si, že Európa by mohla zohrať svoju úlohu v regióne tým, že využije eh, svoje vzťahy eh, so susednými krajinami. To je kľúčové pre Irak. A v tomto zmysle už s Európskou úniou spolupracujeme, pretože sme presvedčení o tom, že koncept eh, spolupráce je úplne nový v tomto regióne, pretože stále sme skôr svedkami konkurovania si a každý štát sa snaží naplňať svoje regionálne ambície nesprávnymi mm, prostriedkami. Nekonkurovali si v oblasti investícií a hospodárstva, nepoužívali svoje zdroje pozitívnym spôsobom. A myslím si, že Európska únia v tomto zmysle môže pomôcť. Ehm, Irak by mohol pozvať susediace krajiny, na spoluprácu v oblasti životného prostredia, v oblasti zdrojov, v energetických záležitostiach, ktoré nie sú v zásade politickými e, záležitosťami. V rámci Iraku by sme radi boli nezávislí e, od takéhoto sektárskeho rozdelenia, ako je to prípad Iránu. E, nechceme sa angažovať v tom konkurovaní si medzi Tureckom, Jemenom, Katarom a islamským bratstvom. E, chceme mnoho vecí vyriešiť mierovou cestou. Násilie v Jemene či e, Sýrii nikam nevedie. Videli sme násilie v Sýrii za ostatných 6 rokov a bez politického riešenia nemôžete dosiahnuť vôbec nič. Sme presvedčení o tom, že Európa by sa mala angažovať práve v takýchto krízach v oblasti, pretože sme videli, že radikálni teroristi a utečenci, to sa všetko deje nedaleko Európy. Spojené štáty môžu mať väčší odstup, avšak Európska únia je naozaj blízko k týmto krajinám. A Myslím si, že záujmom Európy je podporiť Tunisko, Irak a iné krajiny, ktoré sa úprimne snažia o politický prerod. Je tu toľko e, prostriedkov a spôsobov, ako Irak podporiť. A my sme takejto e, podpory boli svetkami. A to by mohlo pomôcť aj transformácii v Iraku. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Kolegovia, nejaké ďalšie otázky alebo pripomienky z vašej strany? Zdá sa, že tomu tak nie je. E, pán Charajlach, chceli by ste vy niečo dodať e, záverom? Chcel by som sa poďakovať za túto príležitosť a dúfam, že tu e, bude aj angažovanie sa v podobe delegácií, ktorá Irak navštívi. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, a môžem vám už teraz prislúbiť, že e, výbor a FED e, plánuje navštíviť Irak. Má sa tak stať e, v druhej polovici roku, pravdepodobne v decembri. Avšak je to náš zámer a tešíme sa stretnutie s našimi náprotivkami v Bagdade. A e, samozrejme, pozrieme sa aj na to, ako by sme mohli byť nápomocní pri rekonštrukcii vašej krajiny a samozrejme vysporiadať sa aj s výzvami, ktoré ste načetli dnes ráno. Takže dúfajme, že budeme môcť vycestovať do decembra. Ešte nejaké pripomienky e, z vašej strany, pokiaľ nie, tak by som sa chcel poďakovať námestníkovi ministra. Uzatváram naše dnešné stretnutie a budeme pokračovať po obede o pol tretej tým, že budeme hovoriť o vzťahoch medzi EÚ a Čínou. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.